Okay, dear colleagues, um, we, the finest members have assembled. Vážení kolegovia, eh, stretli sme sa tu taký ten výber. No ale je to tak, je... Pustíme sa do práce. Dobré popoludne želám všetkým. Nemám žiadne oznámenia, ale nie som si úplne istý a ak som to nesprávne pochopil, tak sa naozaj budem hambiť, ale myslím si, že Eleny má narodeniny. No, that would have been so embarrassing if I... Joj, to by bolo... To by... To by som sa zahambil, keby som sa pomýlil. kolegyňa, kolegyňa, kolegyňu trápilo to, že alebo bola pripravená na tie vaše narodeniny, aj nie tak ten návrh, pokiaľ ide o digitálny obsah. Takže ešte raz všetko dobré k nám. Všetci vám želáme všetko dobré. Ešte vám chceme poďakovať za všetkých našich zamestnancov. Naozaj všetko poriadku. No, kolegovia, môžeme pustíme sa do poslednej časti nášho, našej práce pred letom. Bod agendy sa nazýva Zmluvy na dodanie digitálneho obsahu. Spravodajkyňom je Mauriu Lauristin. Máme tu aj tieňových, niektorých tieňových spravodajcov. Ide o návrh smernice, pokiaľ ide o dodávku digitálneho obsahu. Vedúcimi výbormi sú IMKO a Juri. My sme tam združení v zmysle pravidla 53, takže Mariu, nech sa ti páči, môžeš nám predstaviť návrh a dám slovo aj Teňovým, čiže nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Sme tu v pomerne úzkom kruhu. Ide o tých, ktorí sú nielen informovaní, ale zúčastnili sa na príprave stanoviska. Naozaj budem teraz stručná, pán predseda. Ide o spis, ktorí majú v rukách dva výbory, IMKO a JURI a my poskytujeme svoj názor, svoje stanovisko, ale musím samozrejme povedať, že tri výbory vynikajúco spolupracovali e, od začiatku um, zasadnutia tieňových um, so spravodajcami boli pomerne dobre zastúpené, diskutovali sme o rozsahu pôsobnosti na poslednom zasadnutí sme sa eh, sme to, tak, sme to takmer vyriešili aj vďaka eh, Axelovi, ktorý je spravodajcom z Jury. Snažili sme sa riešiť dve osobitné časti, teda časť digitálnu a časť nedigitálnu a snažili sme sa ich zosúladiť je tu istá hranica, napríklad keď máte interné veci, alebo keď máte tie autá bez vodičov, tak kde potom zasadíme tú hranicu. A takmer sme sa už dopracovali k výsledku, že dôjde k zosúladeniu, že v každom prípade, ak bude existovať podozrenie, že to je, to je digitálny obsah a že to môže byť aj riešené ako digitálny E, obsah. Potom je tu ešte jeden problém, ktorý súvisí s otázkou osobných údajov de, o, counter, tzv. counterperformance i tam v smernici sa hovorí, že smernica sa bude uplatňovať na akékoľvek zmluvy, ktoré sa týkajú spotrebiteľov a kde, kde teda dochádza k výmene zmien a kde spotrebiteľ um, poskytuje nejakú protiho protihodnotu, uh, inú než sú údaje, a to je, to, to je ten najkontroverznejší odsek. A v návrhu stanoviska nás sme nadnesli túto vec a problém je v tom, že, e, tá, že takáto counter for performance e, naozaj vyvoláva celý rad problémov. Rokovania i s komisiou stále prebiehajú, ale mm, v stanovisku už sme túto vec načrtli. Myslím, že je tu dohoda, že smernica by mala byť pripravená tak, aby bola plne harmonizovaná s GDPR a nový článok bude zavedený, bude to článok 19a, ale bude to osobitný článok, ktorý, e, ktorý poukáže na to, že GDPR e, budú plne realizované. Potom ešte ďalšie mm, aspekty napríklad keď e, zmluva končí, aké údaje má spotreb, na aké údaje, o aké údaje má spotrebiteľ právo žiadať, aby mu boli vrátené. Čiže mm, je tu problém utrpenia škody, čiže je to škoda spôsobená len digitálnemu prostrediu. Je tam veľmi veľa toho ohľadne ochrany údajov, ale sú tam aj všeobecnejšie problémy. Uh, Hlavným eh, problémom, ktorý je nevyriešený, je ten problém proti, proti služby údajov, to data counter performance. Eh, Tieňovi mm, diskutovali a objavil sa návrh, že mm, by, tak, by, taká, by mala prebehnúť širšia diskusia o ochrane údajov mm, mm, aj na zasadnutí s komisiou počas technického rokovania sa tie názory rôznili. Ehm, ja, to je taký pohyblivý cieľ. Ja e, dúfam, že keď sa vrátime potom v auguste, budeme mať viac informácií a časová lehota na Predkladanie návrhov je 21. augusta, to je eh, uprostred prvého pracovného týždňa a dúfame, že budeme mať finálnu verziu a že budeme môcť hlasovať eh, potom alebo o našom stanovisku Libe koncom septembra. 31. si myslela Mariu. 31. No ja, ja teda určite asi neprídem 21. 31. augusta je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne za tieňových správcov Michal. Ďakujem veľmi pekne. Ako Máriu uviedla, je to pohyblivý cieľ. Pracujeme, diskutujeme, treba jednotlivé aspekty návrhu objasniť. Ja ďakujem Máriu za návrh stanoviska. Je to výborný je to dobrý základ, všetci súhlasíme s tým, že treba zabezpečiť primeranú úroveň ochrany spotrebiteľa v prípade digitálneho obsahu a súvisiacich zmluv. V hlavnej správe sa nám dúfam podarí zosúľadiť e, v čo najväčšej miery opravné prostriedky, ktoré sa týkajú um, hmatateľného tovaru a tak ďalej. Myslím si, že Máriu mm, už uviedla, mali by sme sa koncentrovať na ochrannú údajov a ja si tiež myslím, že by sme nemali opätovne vymýšľať pravidlá, ktoré už platia ako GDPR. To je hlavný nástroj ochrany údajov a mal, mali by aj hlavným nástrojom zostať. Je to najmä dôležité preto, pretože tento návrh je smernicou a úroveň harmonizácie nebude taká istá ako pri nariadení. Malo by byť každému jasné, že GDP, ustanovenia GDPR sa vzťahujú na osobné údaje, čiže aj v situáciách, ktoré sú zakotvené v smernici. Myslím, myslím na malé spoločnosti a startupy a chcem sa ubezpečiť, že nepoložíme príliš veľké breme bremeno na ich plecia. A to súvisia s môjim prvým bodom, keďže sa domnievam, že pokiaľ ide o osobné údaje, povinnosť v zmysle GDPR a tu práve by, by mali byť tie isté a nemali by byť určite duplicitné. Ešte by som sa po tretie chcel uh, koncentrovať na pojem other data, iné údaje a chceli by sme vniesť pr- doladenie, precíznosť, čo, čo tým myslíme E, je to v súvislosti s článkom 13 a 16, pokiaľ ide o ukončenie zmluvy a v súvislosti s tým, čo spotrebiteľ, čo, čo, čo, čo by mal spotrebiteľ získať od dodávateľa. Ja by som chcel objasniť to, ktoré údaje by sa mali automaticky získavať, ako by to malo fungovať. A po štvrté, chcem povedať, že zmluva by explicitne mala indikovať, ktoré údaje sú, sú poskytované v rámci výmeny za, e, za, ob, za dodanie obsahu. Čiže mm, Mali by sme povedať e, e, namiesto generated produced by consumer. Bolo by to lepšie, aj e, pokiaľ ide o vzťahy medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi, najmä v prípade ukončenia. Mali by sme samozrejme pokračovať aj v našich diskusiách, pokiaľ ide o model a podmienky eh, counterperformance tej protislužby, eh, kde sú keď, keď sú využívané eh, údaje a určite si to zaslúhuje ďalšiu diskusiu a ja som si istý, že spravodaj, spravodajkňa a všetci tieňovi budú na to pripravení a že získame vyvážený, vyvážené stanovisko a že samozrejme ochrana údajov tejto oblasti bude zabezpečená. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Albrecht, chcel som poukázať na to, čo už tu odznelo z úst predrečníkov. Chcem jasne povedať, že podľa nás je hlavnou zodpovednosťou jasne povedať, že je tu všeobecné nariadenie pre ochranu údajov, ktoré sa bude uplatňovať od roku 2018 a že by sme nemali začínať akúkoľvek diskusiu, e, ktorá, ktorá by sa týkala osobných údajov, ale mali by sme sa odvolať na tieto všeobecné pravidlá, ktoré nie sú uplatniteľné len v prostredí online, ale aj inde. A je na to dobrý dôvod. Pokiaľ ide o otázku toho, že či osobné údaje v, v zmluvách môžu slúžiť eh, ako nejaká subvencia alebo náhrada peňazí, myslím si, že by sme mali mať jasno v tom a povedať jasne to, že buď takéto ustanovenie bude veľmi jasne nápojené na to, čo zostalo ešte okrem článku 7.4 GDPR, to znamená teda jasné zavedenie odvolávky na tento článok do, nariade, do všeobecného nariadenia a od nariadenia vo všeobecnosti, možno, že to nie je možné platiť vašimi údajmi, a pretože Vaš, pretože ochrana osobných údajov by sa nemala predávať, e, nemala byť na predaj, ako napríklad e, to sa týka iných osobných práv, nemôžete to jednoducho predať, alebo jednoducho nie je možné to zredukovať. Um, ak to nie je zredukovať a napojiť na nariadenie, tak by sme vôbec takéto na ustanovenie mali tam zapracúvať, pretože tým vytvoríme len väčšiu neistotu a chaos v rámci, v rámci celej, celej oblasti uplatňovania práv ehm, na ochranu osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne, Jan. Axel? Ďakujem, pán predseda. Eh, chcem eh, potvrdiť eh, to, čo povedala kolegyňa Lauristín v E, e, e, v rámci tieňových správodajcov a v zasadnutí sme sa dopracovali k tomu, že rozlišujeme medzi digitálnym obsahom a vecným mm, v tom zmysle, že um, dokážeme uh, aj pre spotrebiteľa takú jasnú pozíciu uh, vytvoriť, tak pre uh, podnikateľov, ako aj pre spotrebiteľov dokážeme nájsť jasné vyjadrenia, aby každý vedel, na čom je, pričom um, návrh komisie má v sebe niečo, možno eh, je to eh, inteligentný eh, návrh, ktorý inklinuje k takému dobrému vysvetľovaniu, ale nedopracovali sme sa k zhode, či teda to v končnom dôsledku je jasné, čo spadá pod digitálny obsah a čo pod vecný. Ehm, okrem toho, data a, counter uh, performance, mm, tak ako už uh, kolega Albrecht uh, povedal, osobné údaje ako proti službu možno v tomto zmysle považovať. Mm, o tom môžeme ďalej sa, na tým sa teda môžeme ďalej zamýšľať. Mm, v rámci toho návrhu eh, kolegyne eh, Lauristy pre eh, Libe návrh môžeme povedať, že je dobrý a môžeme sa uberať týmto smerom a pri údajoch vo všeobecnosti, tam sme si zajedno v tom, že, osobné, že pri osobných údajoch sa musí vždy mať na zreteli um, nové nariadenie ochrany osobných údajov. Uh, pokiaľ ide o údaje na uzavretie zmluvy, to sa musíme na to ešte podrobnejšie pozrieť, tak sme si to už aj minule povedali, aby sme si vytvorili akési prípady, e, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ako teda budeme sa e, e, zaoberať s osobnými údajmi, aby sme vedeli rozlišovať medzi osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a medzi osobnými údajmi, ktoré by nad rámec tohto ešte mohli zohrávať nejakú úlohu, ale tiež sú to osobné údaje. Čiže nad týmto sa ešte trochu budeme musieť zamyslieť a už to spomínal kolega Bony, eh, definíciou iných údajov sa budeme musieť tiež eh, zaoberať. Eh, pre mňa tie ostatné údaje doteraz boli všetko to, čo nepatrí pod kategóriu osobných údajov, ale aj tu musíme ešte ďalej si presnejšie učiť, ako chceme s takýmito údajmi zaobchádzať. Mm, takže mm, tým pádom GDPR je dôležitý a najdôležitejší element, ktorý sa zaoberá problematikou osobných údajov. A tam, kde sa tak deje, je potrebné aplikovať. Takže chcem sa poďakovať a kolegom a myslím si, že sa uberáme správnou cestou. Um there, Ďakujem veľmi pekne. Nie sú žiadni rečníci na mojom zozname. Neviem, či komisia chce zareagovať. Ďakujem veľmi láskavé od vás, že ste nám udelili slovo. Zo pár pripomienok zareagujem na to, čo uviedli poslanci. E, vnímam tu pomerne širokú dohodu v parlamente, pokiaľ ide o uplatňovanie GDPR. Tam sme sa s tým pomerne súhlasíme aj my. V našom návrhu sme chceli trošku parafrázovať povinnosti GDPR a pretaviť ich do, do e, jazyka zmluvného práva, ale Mm, to žiadna z inštitúcií nepodporila, čiže na teraz e, rozpráva v narade pokračuje pomerne pragmatickým spôsobom. E, diskutujú sa praktické dôsledky, napríklad v prípade ukončenia zmluvy, podobne ako hovoril pán Albrecht. E, a jednoducho pôjde o to, že sa odvoláme na GDPR, ktoré budú uplatniteľmi právmi právami spotrebiteľa a teda dátového subjektu. Tu na hovoríme aj o any other data, teda akýchkoľvek iných údajov. I my to chápeme podobne, ako povedal pán Foss, čiže um, čokoľvek iné než osobné údaje. Treba, to, treba tu zdôrazniť, že na začiatku v článku 3 hovoríme o rozsahu pôsobnosti, čiže E, otázka užitočnosti pojmu any other data súvisí s definíciou rozsahu pôsobnosti smernice. Zdá sa, že je užitočné, aby sme to tu poňali čo najširšie, aby sme nevytvárali rozlíšenia, ktoré by sa vyhli jednému z najdôležitejších cieľov smernice, čiže vytvárania rovnakých podmienkov pre všetkých. Nechceme tam príliš veľa rozdielov, príliš veľa rozšírení v rámci rozsahu, pretože dodávateľ Ľudia by to mohli využiť e, s tým, že by proste vyvinuli náležite svoj produkt, aby, aby sa vyhli uplatňovaniu smernice, čiže rozsah bude čo najširší a potom, pokiaľ pôjde jednotlivé podrobnosti, akým spôsobom sa budú upravovať, regulovať tieto údaje. Predtým som hovoril o ukončení zmluvy, čo sa potom udeje. K, ďal, k iným, e, s inými údajmi tam potom môžeme dať rozlíšenie, diferenciáciu a um, Rada teda má zatiaľ podobný názor. Ďalej, ďalší bod. E, e, ten zakotvený alebo teda zabudovaný software, tam, kde máte údaje, alebo software e, zabudovaný v rámci tovaru. Tu potrebujeme rozlíšiť Mm, existuje niekoľko modulov, o ktorých sa na rade a v parlamente diskutuje. Tu na výbore sme si to práve vypočuli, ale rovnako sa o tom diskutuje aj na IMCO a jury. Diskutuje sa o smernici o digitálnom obsahu. Pre nás je dôležité, aby sme mali riešenie, ktoré, ktoré je pripravené aj do budúcna a bude praktické a pragmatické zároveň pre spotrebiteľa. Um, my sme niečo my sme predložili, nehovorím, že je to to najmudrejšie riešenie, um, to bola možno tá najlepšia myšlienka, ale nemali by sme spadnúť do nejakej pasce ehm, na prvý pohľad jednoduchých riešení. Rozlišovať by sa malo teda tam, kde sa nachádza ten defekt, čiže či to, či to je v tom, keď stlačíte gombík a, za, a začne prať práčka a potom, alebo teda či je, či je chyba ten, ten defekt softvery, či budú platiť ro, m, pravidlá k digitálnemu obsahu a tak ďalej. Čiže um, je to zjavne ľahšie riešenie, ale otázka je, že potom dáte e, to bremeno na plecia spotrebiteľa. Um, spotrebiteľ e, musí vedieť, kde sa nachádza ten defekt, aby vedel, aké sú jeho práva. Možno, že pra- pri pračke je to možno, možno schodné, ale pri iných produktoch to bude to môže byť ťažšie. Takže ja, my voláme po praktických riešeniach, ktoré budú fungovať pre spotrebiteľov a ktoré budú pripravené vlastne aj do budúcna. Um, a mali by sme vziať do úvahy. Teraz je, to, teraz je pravda, že väčšina zabudovaného softvéru uh, E, nie je tak dôležitá, ako bude dôležitá do budúcna v prípade internetu veci. Čiže máme riešenie, ktoré môžeme uplatňovať na väčšinu produktov, ale bude schodné a realizovateľné takisto do budúcna. Keď internet veci nám nám, nám priniesie inteligentné domáce spotrebiče a tak ďalej. Vtedy budeme potrebovať takisto inteligentné riešenia, ktorým sa vezmú do úvahy všetky tieto aspekty. Ďakujem veľmi pekne. Mariu, nech sa ti páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dúfam, že aj eh, na tejto diskusii vidíme, ako komplikované to v tejto veci v eh, skutočnosti je e, dokonca e, tá problematika rozsahu pôsobnosti ako takého, čo patrí do smernice a čo nie. To ešte e, sa tiež o tom diskutuje. Hm, súhlasím s tým, čo povedali predrečníci, že našim hlavným cieľom je zabezpečiť, aby GDPR bolo riadne implementované, keď budeme pripravovať túto smernicu a Hm, dúfam, že nájdeme eh, najlepšie riešenia aj pre tú otázku hm, tejto, hm, tých protislužieb eh, dátových. Eh, v auguste, keď sa stretneme, sa vynasnažíme sa pustiť rovno do veci skôr, než Júria Imko sa dopracujú k svojim záverom. Ďakujem a ďakujem aj tieňovým eh, spravodajcom. Ehm, kolegovia, teraz by sme mohli prejsť k bodu 19, eh, zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu právny štát a základné práva. Spravodajkyňou je kolegyňa Sofia Entfeld. E, po e, mandáte z júnu 2016 e, výbor začal pracovať na správe z vlastnej iniciatívy za účelom vypracovania mechanizmu pre demokraciu, právny štát, základné práva. Sme 654 eh, pozmeňovacích eh, návrhov a eh, teraz by sme mohli prejsť k ich posúdeniu. Takže najprv dám slovo Sofii a potom tým, ktorí budú mm, mať záujem sa vyjadriť. Takže Sofii, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že toto môže byť naozaj veľmi rýchla výmena názorov. Najprv by som sa chcela poďakovať eh, všetkým eh, poslancom prítomným aj neprítomným za pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené. 654 je eh, hodne veľa, ale boli to naozaj veľmi konštruktívne, bohaté pozmeňovacie návrhy. Je to veľmi dobrý základ pre kompromis mm aby sme teda prišli s naozaj komplexným návrhom po lete. E, niektoré idú rôznym smerom, ale sú tam predsa len určité kľúčové prvky, ktoré reflektujú všetky pozmeňovacie návrhy a síce princíp, že všetky členské štáty by mali byť monitorované a e, ten e, mechanizmus by nemal byť len riadený krízou, tým ktorým prípadom, ale monitoring by mal byť pravidelný na základe dôkazov. A teda tieto prvky sú eh, tam prítomné a to je vlastne to jadro, ako, eh, eh, teda, ako to urobíme, to je už druhá otázka. Sú tam aj otázky, kde určite bude ešte rozpráva, otázka subsidiarity, viete, že je to princíp zo, zo zmluvy EU, čiže máme aj slobodu mm, zariadiť si to tak, ako chceme, ale e, v členských štátoch, ale subsidiarita určite e, neznamená, že e, môžete upustiť od tých princípov stanovených v zmluve o fungovaní EÚ. Potom tam máme kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie. Musíme nájsť riešenie, čo bude dobrým mixom týchto oboch prvkov. Kvantitatívne, kvantitatívne by to mohlo byť trochu statické, kvalitatívne kvalitatívne, to je zase trochu subjektívne, takže musíme nájsť ten správny e, mix. E, objektivita je tu totiž tiež dôležitým prvkom. E, zloženie panelov, snažili sme sa prísť s návrhom, ktorý by eh, zahrnul všetky eh, návrhy. Eh, tento panel by mal pozostávať zo subjektov, ktorým všetci dôverujú. Návrh EPP, aby ten scoreboard bol nahradený odporúčaniami za jednotlivé krajiny. To je pre mňa v poriadku hm, potom tam bol návrh, neviem, či som to správne pochopila, princíp nevynachádzania nových nástrojov, ale e, zakomponovania tých nástrojov, ktoré už existujú. Teda nechcela by som e, odznova vynachádzať koleso, ak to nie je nevyhnutne potrebné. A potom je tam ešte e, pozmeňovací návrh 295 5, kde eh, eh, navrhujem niečo veľmi praktické, čo je úplne zadarmo a môže to už mať veľký dopad. A síce existujúci nástroj, ktorý má eh, komisia ako ten, mm, mm, tá tabuľka pre eh, spravodlivosť skôbod, eh, správy o dodržiavaní ľudských práv. Čiže eh, vlastne tieto všetky správy by sa zdorúžili a ten nástroj by bol stále ten istý, ale tá skutočnosť, že by sa všetky prezentovali v rovnaký často, by mohlo priniesť pridanú hodnotu. Mm, bol by to dobrý jednoduchý mechanizmus. Eh, čo je dôležité, aby sme v končnom dôsledku sa dopracovali k veľkej eh, podpore, eh, lebo nie je dobré mať len malú väčšinu a potom to nebude fungovať. Potrebujeme parlament, potrebujeme širokú podporu v rámci všetkých inštitúcií, potrebujeme podporu aj v jednotlivých členských štátoch. Zúčastnila som sa na konferencii Kosaku minulý mesiac, aj tam sme o tom diskutovali a Zistila som, že prekvapivo otvorene a pozitívne boli naladení, čiže tiež chcú spolupracovať. Takže e, po týchto pripomienkách e, postup je nasledovný. Budem cez leto pracovať na kompromisných návrhoch. E, budem otravovať o mojich tieňových spravodajcov množstvom mailov s návrhmi. A Eh, chceli by sme sa dopracovať na jednom, dvoch eh, eh, mítingoch tieňových stravodajcov ku konečnému stavu, ku koncu augusta, 15. 16. septembra, aby sme to mali ukončené, aby sme v oktobri na prvej či druhej plenárke mohli hlasovať ak by to bolo možné, ak sa to trošku oneskorí o týždeň, dva, to nie je problém. Dôležité je, aby bol výsledok dobrý. Takže takto na tomto základe by sme mohli ďalej pracovať. Ešte posledná pripomienka. Zajtra sa e, skutočne posledný neformálny obed v e, sérii 6-7 e, neformálnych stretnutí s odborníkmi a témou bude, ako možno urobiť dizajn takéhoto scoreboardu. Takže hodnotiacej tabuľky, takže ak máte nejaké námety, tak nech sa páči, ozvite sa. Ďakujem pekne, eh, Sofii. Dvaja kolegovia sa hlásia. Michal, ty v mene eh, Feranka eh, sa vyjadriš. Ďakujem, milí kolegovia Eh, hovorím za Franka Engela, tieňového spravodajcu za EPP. Všetci ste od Franka dnes obdržali oznámenie ohľadne jeho eh, pohľadu na tento proces. Chcem zdôrazniť tie najdôležitejšie. Toto je veľmi dôležitá správa. Myslím si, že všetci s tým eh, súhlasia. Netreba povedať, že je to veľmi dôležité pre EPP e rovnako. A Frank Engel je náš tieňový spravodajca. Bol predložených veľa pozmeňovacích návrhov. Frank e, Sofi e, ďakuje e, za jej prácu a ubezpečuje, že bude otvorene spolupracovať na, na deň kompromisných návrhoch. Eh, je eh, jasné, že eh, pri takýchto záležitostiach sú tam určité preferencie a určité senzibility medzi jednotlivými kolegami a skupinami, ale mohli by sme získať veľkú väčšinu za ten princíp, za to principiálne. Kolega verí v tú spoločnú víziu ako mechanizmus zabezpečiť permanentný právny štát, ktorý prispieje ku spoločnému prístupu k spoločnému spoločnej logike, spoločnému dobrému riadeniu medzi e, Európanmi v Európskej únii a to je vlastne niečo, čo sa všetci e, snažíme. O čo viac budú členské štáty e, involvované inštitúcie na národnej úrovni, orgány involvované, o to viac budú, o to, o to lepšie to bude a o to lepší a dôveryhodnejší tento mechanizmus bude. Musíme musíme zabezpečiť, aby tento mechanizmus e, e, sa stretol so súhlasom e, všetkých. Frank tiež zdôrazňuje, že EPP verí v pravidelné posudzovanie a v relevantnosť týchto pravidel riadenia a preferuje kvalitatívnu metódu posúdenia. Princípy platné pre kandidátske krajiny by mali takto platiť aj pre členské štáty. Frank si je istý, istý, že spravodajkyňa predloží kompromisný návrh, ktorý umožní podporiť e, finálnu prácu e, nás všetkých. E, zdôrazňuje, že je otvorený, pripravený spolupracovať a tiež svoj inkluzívny prístup zdôrazňuje. Bude spolupracovať smerom k dosiahnutiu dobrého textu, ktorý umožní dní eh, v septembri prijať tento text. Eh, chcem sa poďakovať eh, Sofii za jej vynikajúcu prácu, otvorenosť a spoluprácu. Tento nástroj je veľmi potrebný zriadiť tento mechanizmus pre demokraciu, právny štát a základné práva, najmä v tomto období. Takže Frank je s tebou spokojný, Sophie, vidíš. Ďakujem pekne, uh, eh, Silvi eh, von. Ďakujem pekne. Eh, Sylvie von je veľmi spokojná s prácou Sophie Intfeld predložila vynikajúci návrh a myslím si, že je to e, dobrý základ, aby sme s e, veľkou väčšinou mohli hlasovať za túto správu. E, osobne som predložila celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré nemenia nič na zásadnom zameraní tejto správy, ale túto správu len precizujú a chcú sa postarať o, o väčšiu transparentnosť. Chcela by som sa venovať dvom pozmeňovacím návrhom, ktoré považujem za zásadnejšie a, a, a ktorých by som chcela diskutovať ešte s e, spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Spravodajkyňa e, navrhuje e, systém mechanizmus pre demokraciu, právny štát a základné, štá, základné práva, ktoré, ktorý sa má aplikovať tak na členské štáty, ako aj na orgány Európskej únie únie. A to podľa môjho názoru takto nie je možné a e, odporuje to aj e, našej úlohe, ktorú sme si dali 10. júna 2015 a síce e, vypracovať mechanizmus pre členské štáty. Ja myslím si, že práve na toto by sme sa mali sústrediť. Ak by sme tieto dve veci navzájom miešali, celú vec by sme skomplikovali. Druhá vec. V bode 9 správy Sophie Intfeld navrhuje navrhuje e, článok 51 Charty základných práv e, zrušiť a e, premeniť ju na katalóg práv únie. Mm, myslím, že toto nie je správna cesta. Tento návrh neuznáva rozsah pôsobnosti Charty základných ľudských práv. Táto totiž viaže úniu a všetky jej orgány a tieto základné práva platia pre úniu a pre členské štáty len vtedy, ak aplikujú e, unijné právo. A aplikujú sa práve tam, kde národné základné práva e, už nesiahajú. A to je práve základom charty. Charta nemá a nesmie zasahovať do národných ústav a tam stanovených základných práv ani ich nejakým spôsobom obmedzovať. Ak by bol článok 51 charty e, zrušený, potom by sa ale urobilo presne toto, ale to nemôže byť e, v žiadnom prípade našim cieľom. Ďakujem a dúfam, že Sophie Intfeld a tieňoví spravodajcovia budú mať aj možnosť si trochu užiť prázdnin a nebudú len pracovať. Ďakujem, Sophie. Kristín. Ďakujem. Najskôr chcem pochváliť prácu pani Sophie Intveld pretože pripravil naozaj veľmi dobrý návrh správy. Ja som predložila pár pozmeňovacích návrhov s pani Silvi Guillaume. Chceme posilniť ten mechanizmus právneho štátu a chceme zlepšiť ešte návrh textu, aby z toho bol skutočný pakt, e, nie len ako pakt stability a rastu, ale malo by to byť niečo, čo keď sa nebude rešpektovať, malo by to viesť k sankciám a k zmrazeniu financií. členské štáty aj inštitúcie váhajú so spustením mechanizmu e, k ochrane základných práv a preto potrebujeme teraz nejaký systém, ktorý bude neoblomný, solidný, s dobrým právnym základom. Niečo podobné ako hospodárske riadenie. Kandidátske štáty, inštitúcie, členské štáty, agentúry a orgány EÚ všetci majú zodpovednosť e, za dodržiavanie demokratických princípov a spoločných hodnôt. Je to otázka, ktorá sa často vracia na stôl, napríklad keď hovoríme o Frontexe. Je dôležité eh, posilniť toto v správe. Tento pakt pre právny štát musí byť sprevádzaný aj informačnou kampaňou pre občanov a obyvateľov EÚ, aby boli informovaní o svojich právach, ktoré vyplývajú z charty. Mnohí občania o týchto veciach dnes nevedia. A vďaka takejto kampanii by si mohli prisvojiť základné princípy a hodnoty EÚ, najmä ochranu obetí, ktorú musíme rešpektovať a zakotviť do tohto nového mechanizmu. Rámec základných práv musí byť rešpektovaný v EÚ, ale nemalo by to ísť iba cez e, vzájomné uznávanie rozhodnutí o ochrane obetí, pretože toto dobre zatiaľ v EÚ nefunguje. Pokiaľ ide o potrebu zmeniť zmluvu, článok 7 musí byť zreformovaný, to je jasné, a musíme zmeniť pravidlá, aby sme mohli ľahšie spustiť tento mechanizmus a aby sme mali konkrétne výsledky e, pri porušení základných práv. Musíme upresniť práva, ktoré môžu byť pozastavené členským štátom, ktoré budú porušovať tieto pravidla. Nie iba právo hlasovať na rade, ale aj iné práva by mali byť pozastavované. Ešte. Ďakujem pekne. Rád by som sa poďakoval pani spravodajkyni, zagratuloval jej k tejto naozaj veľmi e, ťažkej správe. Eh, aby sa krajina mohla stať eh, členom EÚ, musí splňať eh, kodanské kritéria. Ako vieme, Európska komisia robí monitoring a vydáva každoročné správy o postupe dosiahnutom v každej kandidátskej krajine. Každopádne táto kontrola prestane po úspechu krajiny, po jej vstupe a potom sa stretávame s korupciou a s porušovaním pravidel právneho štátu. E, podľa statistik e, e, štúdií a podľa nezávislých expertov sa toto deje v celej Európskej únii, čiže sme to svedkami v takmer každom členskom štáte a preto mechanizmus pre právny štát a základné práva by mal zabezpečiť objektívnu a ničím nesfalšovanú kontrolu dodržia dodržiavania práva e, a, a e, mala by sa e, rešpektovať subsidiarita v členských štátoch. Monitoring by mali vykonávať nezávislí odborníci na ústavné právo. Informácie, ktoré majú, by mali byť k dispozícii verejne aby eh, sa eh, odstránili eh, akékoľvek pochybnosti o nejakých podvodoch. Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, tento mechanizmus by mal byť odstránený a zabezpečiť by sa malo by všetky členské štáty, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako. A takto by sme mali opätovne vybudovať dôveru v európsky projekt. E, ďakujem pekne. E, chcel by som sa poďakovať e, kolegyni Sophie Intfeld za jej angažovanosť a prácu na tejto správe. Eh, avšak eh, obávam sa, kam smerujú tieto eh, práce. Tieto práce idú vlastne v protiklade k tomu, čo sa ustanovuje v platných zmluvách, zmluvách, ktoré sme všetci prijali v článku 7 e, fungovania Európskej únie e, tam e, súhlas vlády sa vyžaduje, ak ide o nejaký, nejaké ohrozenie spoločných hodnôt. Tento prach je vyšší sú to štvorpetinová väčšina hlasov je potrebná Demokracia je otvorená už svojou povahou. E, máme rôzne E, názory a lišia sa aj e, naše e, demokracie. Takýto mechanizmus permanentnej kontroly demokracie v štátoch sa môže podpísať na vzniku ďalších konfliktov. Ja varujem pred takýmito debatami a pred ďalším vystúpením z EÚ, pred Brexitom. Mnohí si myslia, že bez Britov sa možno budú dať e, príjmať rozhodnutia jednoduchšie alebo Frank Engel, e, o ktorého názore kolega Bonny nás to informoval, povedal, že mechanizmus finančných e, postihov pre štáty, ktoré nechcú príjmať utečencov, že teda tu nejde pri tomto postihu o to, že by Eh, sme chceli eh, nejaké finančné prostriedky vyberať, ale ide o to zvážiť, či skutočne eh, chceme zostať v Európskej únii spoločne. Ak áno, potom musíme obozretne postupovať, spoločne postupovať. Čiže sú tam určité veci, ktoré sú trochu vážlivé z pohľadu demokracie, mm, keď sa pozrieme aj na priebeh ostatného referenda v Írsku normy e, e, týkajúce sa rovnosti e, práv tam boli ignorované a aj námietky boli ignorované napriek tomu nielen na úrovni členského štátu, ale aj na celoeurópskej úrovni. A preto mám vážne obavy, aby nevznikol mechanizmus, ktorý nás bude rozdeľovať ak e, áno, tak e, to zoberieme na vedomia, keď sa opakuje, že nikto nie je nutený zotrvať v EÚ, ale EÚ e je tu na to, aby sme boli spoločne, nie na to, aby sme sa rozdeľovali. Ďakujem. Spinelli, Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne opäť spravodajkyni za prácu vykonanú počas uplynulých mesiacov a samozrejme aj aj za to, že bude pracovať na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré pochádzajú od skupín. Ehm, kapacita počúvať Sofy bola skutočne veľká. Aj ehm, aj pokiaľ ide o stretnutia s občianskou spoločnosťou a preto um, som, som, som si istá a plne, plne dôverujem Sofi, pokiaľ ide o prácu s pozmenujúcimi návrhmi. Mm, samozrejme, do budúcna sa budeme ešte stretávať aj s tieňovými. Sú také štyri priority, ktoré stoja e, za mojimi pozmenujúcimi návrhmi v mene skupiny. Poprvé, eh, prvom, na prvom mieste si želám, aby kompromisné návrhy neviedli k vyprázdňovaniu vecnej podstaty tohto nástroja, ktorý sa chápe ako konkrétny pokus eh, zasadiť centrálnu úlohu týmto právam a zároveň, eh, a zároveň mať centrálny hodnotiaci mechanizmus, ale politicky nestranný. Samozrejme, taký, taký je zámer tejto správy. Nestrannosť e, by mala zabrániť fragmentácii um, alebo nejakej selek- selektívnosti, o ktorej hovoril kolega, predrečník. Um, Cieľom je aj skon- skonkrétniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluv a z charty základných práv. Opiera sa to o myšlienku, že súčasný článok 7, ktorý bol pokrstený aj e, nukleárny článok, ale bohužiaľ teda nemal, nebol, nebol konkrétny aj dostatočne nestranný. A zopakujem to, čo zaznelo aj inde. Ja súhlasím so spravodajkyňou, pokiaľ ide o potrebu zrušiť článok 51, pretože len takýmto spôsobom sa charta môže stať skutočnou chartou práv e, únie. Po druhé, rozšírenie preskúmavacieho mechanizmu na iné orgány únie. Podpora a ochrana základných práv predstavuje zásadné prepojenie ktorá má svoje opodstatnenie nielen v zmluve a v charte, ale v mnohých ďalších medzinárodných nástrojoch. Ide o um, horizontálnu povinnosť, e, ktorá, ktorá istým spôsobom nemá, um, nemá miesto určenia. Um, nemôžeme tu hovoriť o nedotknutelných, tých, ktorým je to e, určené a nejakej skupine B, e, ktorí sú viac vystavení. Takže hm, potrebujeme nástroj, ktorý samozrejme zoberie do úvahy členské štáty, ale aj všetkých nich, ktorí fungujú v rámci únie ide o, vytvo- o vytvorenie dôvery. Myslím si, že Únia, pokiaľ ide o rešpekt práv, by mala byť prvo, prvá a mala by ísť príklad V opačnom prípade e, to budeme hovoriť len do vetra a bude narastať, bude narastať priepas medzi, medzi, medzi nami, medzi, medzi byrokraciou a, a občanmi. Treba samozrejme zapájať občanov do občianskej spoločnosti. Ako som povedala, mne sa zdá, že Sofii e, leží tento bod na srdci. No a v mojich pozmenujúcich návrhoch žiadame explicitne o to, aby naozaj mali občania e, skutočný hlas pri tvorbe nového mechanizmu, aby občianská spoločnosť eh, bola naozaj zapojená do podpory a ochrany základných práv. Želám si, aby boli vzaté do úvahy aj naše návrhy, ktoré sa týkajú posilňovania nástrojov, ktoré už existujú, nástroj účasti, napríklad občianská iniciatíva, ale aj, mám na mysli aj nové nástroje, ktoré by, ku ktorým by sa mohli občania uchýliť, napríklad, napríklad ochrana spotrebiteľa alebo možnosť obrátiť sa na súdny dvor. Brexit a predchádzajúca diskusia o Grexit, ale aj eh, rakúske voľby či holandské referendum poukazujú na, na skutočné oddelovanie alebo na skutočnú priepas, ktorá stojí medzi inštitúciami a, a eh, občanmi. Naozaj treba naozaj treba myslieť a podporovať európsky projekt. No a posledný, tá štvrtý bod, eh, sociálne práva. Um, Tie sú efektívnym parametrom a e, sú na jednej úrovni samozrejme s, so, s, s občanskými právami. Ekonomická kríza, sociálna kríza, ktoré súvisejú s e, opatreniami, e, vyvolali naozaj otázky nad sociálnou situáciou v Európe. Mm, takzvané obnovenie musí obsahovať aj plné, plné zváženie a rešpektovanie práv v sociálnej oblasti. No a týmto končím. Gratulujem, Sofi. Ďakujem. Thank you, Barbara. And... Ďakujem, Barbara. Saraja Post, nech sa páči. Ja chcem takisto podporiť prácu Sofí a tieňových spravodajcov. A chcem povedať, že už je naozaj najvyšší čas vzhľadom na mm, súčasný politický vývoj a skepsa EÚ. Hovorí sa o deficite demokracie EÚ a podobne kontexte tohto všetkého musíme naozaj dbať na to, aby inštitúcia a členské štáty dodržiavali ľudské práva. Nemusíme samozrejme vynájsť opäť koleso, ale musíme dbať na dôsledné o, presadzovanie dohovoru a tak ako povedala Barbara, musí byť samozrejmosťou, že sa budú kde zvyšovať e, počet občianských a kultúrnych práv. Ďakujem. Ešte raz vám chcem zopakovať, že vás podporujem. Ulrike Lunáček, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem Sofii Intvelt a jej týmu za vynikajúcu prácu. Je to veľmi dobrý návrh. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo zapojiť veľa strán do tejto práce. Nestáva sa tak často, že môžem takmer so všetkým súhlasiť, čo predložili napríklad tieňoví spravodajcovia za EPP. E, spolupráca s tieňovým za EPP je vynikajúca. Toto je veľký krok vpred, najmä v týchto časoch, kedy toľko členských štátov, vrátane môjho, sú občania otrávení, skeptickí k Európskej únii a preto je to dôležitý krok podľa mňa. A dúfam, že to prejde cez Líbe, cez plenárku, celý parlament a dúfam, že dosiahneme kompromis s radou, aby sme vytvorili mechanizmus, ktorý prestane ukazovať prstom iba na jeden členský štát v určitom okamihu a na iný členský štát v budúcom roku, pretože ako som už často hovorila v Líbe, ja si spomínam, ako to bolo v roku 2000 s Rakúskom, keď pravicová vláda sa dostala k moci a zaviedli sa tie sankcie voči Rakúsku. Ja som bola vtedy v Národnom parlamente, moja politická skupina s tým súhlasila, ale problém bol, že neexistoval mechanizmus, žiadna stratégia exitu, tak povediať, ako sa z toho dostať a Práve z dôvodu tejto situácie v roku 2000 máme dnes takú veľkú skepsu v Rakúsku voči EÚ, pretože vznikol dojem, že my sa doma združujeme proti Bruselu. A práve ten mechanizmus je to, čo potrebujeme. Pomôže to teda tým, ktorí majú jeden názor, ako povedal pán Frank Engel. A takisto niekto, kto už odišiel, kto povedal, že toto zvýši potenciál konfliktu. Nie. To, tento mechanizmus pomôže kontrolovať súbežne všetky členské štáty a ich výkyvy, pretože žiaden členský štát nie je dokonalý. Takže ďakujeme za túto prácu, za celý proces, aj za výsledok. Som presvedčená, že napriek tomu, že naše leto bude poznačené prácou, budú predložené dobré kompromisy. Ja som pracovala veľa na procese rozšírenia, najmä so západným Balkánom a tá kodaňská dilema, opäť citujem pána Engela, ktorý povedal, že to, čo musia splniť kandidátske štáty, by mali splňať aj členské štáty. To je pravda. Prečo by 6 e, balkánskych štátov malo mať prísnejšie požiadavky pre právny štát alebo slobodu médií, keď sa to isté nevyžaduje od členských štátov. Niektorí si myslia, že toto sa má vzťahovať na nové členské štáty, ale ja si pamätám veľmi dobre na rok 2009, keď sme e, sa snažili pred tlačiť uznesenie o moci médií a bolo to zacielené na Taliansko, kde vládol pán Berlusconi. Taliansko je zakladajúcim štátom EÚ. Čiže ten mechanizmus by monitoroval každý členský štát súbežne a vypichol by dobré veci aj zlé veci. Ja naozaj dúfam, že sa nám podarí presadiť niečo postupne, aby ľudia aj občania mohli opäť veriť v túto spoločnú úniu. Takže to je moja všeobecná pripomienka. A teraz ešte ďalšia pripomienka. My vítame možnosť um, konania o porušení zmluvy na základe článku 3 o základných hodnotách, ale ja tomu rozumiem tak, že toto už existuje môžeme takto predložiť aj ten pozmeňovací návrh, že je to vec, ktorá už existuje. Ale súhlasím s vami v tom, že musí sa to vyjadriť, musí sa to povedať jasne. Konania o porušení zmluvy by sa mali uh, spúšťať aj na základe článku 3, ktorý hovorí o základných hodnotách. Dúfam, že ma podporíte v tomto pozmeňovacom návrhu, aj v iných, ale v každom prípade ja toto vnímam ako dôležitý krok vpred, aby občania e, sa cítili opäť viac zapojení do celého procesu a aby mali pocit, že tá Európa ich počúva. Ďakujem. Poslední dvaja rečníci. Prosím, stručne. Pán López Aguilar a pani Loristin na záver. Sí, agradezco la generosidad del presidente para añadir a los comentarios. Už eh, chcel by som len doplniť k tomu, čo tu odznelo. Chcel by som eh, doplniť, že je dôležité, aby sme si boli vedomi toho, že my sme diskutovali o kodanskej eh, dileme a ne, ne, netýka sa to len tých nedávnych kandidátskych krajín a týka sa to aj krajín, ktoré majú skúsenosti s autoritárnymi režimami, s diktatúrmi a, a ktoré, um, ktoré sú teraz eh, stigmatizované. A teda týka sa to aj členských štátov, vrátane tých eh, veteránskych krajín, a pretože tu dochádza k, k, ku krokom späť v mnohých krajinách eh, a dokonca aj v Španielsku, v Španielsku, ako aj hoci kde inde môžeme takéto niečo konštatovať. Čiže e, Ja som sa sám o túto myšlienku vo svojich e, pozmeňujúcich návrhoch. A síce, že by sme mali e, myslieť na kvalitu tu poskytovania právnej pomoci a právnu obhajobu. To sú základné komponenty prístupu k spravodlivosti. Ide o ochranu života, ochranu práv pri dodržaní všetkých záruk a preto som požiadal v mojich návrhoch, aby, aby sa tam zapracoval aby, sa, aby, sa te, aby to bolo súčasťou hodnotiaceho panelu a aby tam bola teda, aby tam bola zvážená otázka v rámci legal aid a aby tam bola pomoc ex ofo pre tie osoby, ktoré, ktoré, ktoré nemajú sočné prostriedky, aby si takéto niečo zabezpečili pretože to je základný komponent právneho štátu, pretože ja som právnik, um, a považujem to za nesmierne dôležitý. A možnosť, e, možnosť nechať sa obhajovať je proste zásadná vec a e, tá správna obhajoba a, a, a správna obhajoba práv je jednoducho nevyhnutná. Ďakujem veľmi pekne, Mariu. Thank you very much. I also want to stress this effect, which was already brought out, this effect of... Ďakujem. Chcem zdôrazniť tú rovnosť medzi starými a novými členskými štátmi. Je to veľmi dôležité, aby mohla existovať dôvera v Európsku úniu, najmä na strane tých nových členských štátov. Pretože niektorí naozaj majú pocit, že tu existuje dvojitý meter. Ďalšia dôležitá vec, ten monitorovací mechanizmus, ten musíme vnímať v kontexte verejnej mienky. Ja mám 8-ročnú e, skúsenosť s dohovorom o právach menšín a viem veľmi dobre, že ak na národnej úrovni a na európskej úrovni neexistuje publicita, informovanosť o tejto veci, tak nič nepomôže. Ak budeme e, robiť iba nejaké cvičenie na inštitucionálnej úrovni, nikto sa o tom nedozvie, tak to bude zbytočné. Takže ja si želám, aby ten monitorovací systém vznikol, ale musí o ňom vedieť verejnosť. Eh, Sophie Intveld, chcem sa takisto v mojom mene poďakovať za tvoju prácu. Ja som bol predtým koordinátorom k tejto téme a akýkoľvek koordinátor eh, v tomto výbore eh, cíti, že je jeho zdravie ovplyvňované tým, že neexistuje mechanizmus. Ja som si predtým myslel, že si to len nahováram, ale je to pravda. Každej, každá veľká politická udalosť v členskom štáte um, je citeľná tu. Ja som bol mladý, naivný v roku 2002 a ma, moja prvá skúsenosť bola s Rakúskom práve. Je to zaujímavé, je to zábavné, keď ste na tej správnej strane. Je to niečo výnimočné, keď vidíte Európsku úniu, ako si to užíva, ale nemá mechanizmus. No a v poslednom volebnom období sa udialo mnoho takýchto udalostí v mnohých štátoch a boli to aj pravicové a ľavicové vlády, rôzne farby politické, tak povediac. No a každý problém, ktorý mala akákoľvek vláda v členskom štáte, tak sa e, z toho stal problém výboru Libe, napríklad Berlusconi a e, všetky ďalšie problémy. Ďakujem Sofii ešte raz. Ďakujem za všetky pozmeňovacie návrhy od kolegov. Tento výbor sa e, zriekol útokov na vlády a vždy sa snažil, aby sa to pretavilo do skutočného mechanizmu. Musím takisto zdôrazniť, že Sofie neustále v minulosti zdôrazňovala, že tento mechanizmus potrebujeme. Tá kvalita diskusie bola veľmi dobrá. Dúfam, že niekto sleduje prenos nášho výboru na internete, aby videl, o čom hovoríme. Všetky skupiny sa vlastne zhodujú teraz, všetky politické skupiny sa zhodujú, že ten mechanizmus musíme vytvoriť. Pozmeňovacie návrhy E, teraz, ktoré ešte prídu, prispejú k tomu, aby sme vyformovali tú konečnú podobu toho mechanizmu, ktorý potom posúdi aj rada. Musíme na tom pracovať seriózne. Ja si to už naozaj uvedomujem aj e, kvôli Brexitu, ktorý teraz prežívame. Potrebujeme skutočne silný mechanizmus EÚ. Len tak môže Európsky parlament naozaj niečo priniesť E, pretože ostatní nás vždy spochybňujú nás ako Európsky parlament. E, tvrdia, že nejako politicky útočíme. Ja som sa vždy snažil robiť tú správnu vec tu v tomto výbore. Niekedy som išiel proti mojej vlastne, vlastnej politickej strane. A musím povedať, že tento proces bol veľmi bolestivý v minulých rokoch a v konečnom dôsledku bez toho mechanizmu to nebolo dôveryhodné, ako Sofie povedala. Ďakujem kolegom za to, že to berú tak vážne. Dúfam, že nakoniec sa z toho stane skutočný mechanizmus. Um, dúfame, že to dostane teraz aj politickú podporu, aby rada videla, že naozaj sa to myslí vážne, že chceme skutočný mechanizmus, ktorý bude brať, volať vlády na zodpovednosť, keď budú porušovať demokratické princípy. No a e, poslanci Európskeho parlamentu by boli takisto chránení takýmto mechanizmom, pretože teraz nie sme vlastne chránení. Poslanci z daného štátu neboli do, doteraz dostatočne chránení. Keď išlo napríklad o vyšetrovania E, vydávaní osôb, renditions. Chápete, čo myslím, aj keď sa už pohybujeme politicky v citlivej oblasti. Ďakujem Frank takisto. Frank Enkel je určite šťastný, že ho teraz chválime. Je to člen EPP, ktorý je naozaj perfektný na túto úlohu. Ďakujem Sofi, ďakujem všetkým spolupracovníkom a veľa šťastia do ďalšej práce. Z pohľadu nášho výboru musím ešte raz povedať, že budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sa to naozaj pretlačilo. Um, Ďakujem. A ešte bod 20, posledný bod. To je... Ide o zmluvu, dohodu medzi EÚ a e, Čínskou dlhou republikou, pokiaľ ide o zrušenie krátkodobých víz pre držiteľov diplomatických pasov. Správodajkňou je pani Bodil Valero. 18. júl je časová lehota na podávanie návrhov. Je to dôležitý bod, ale keď chcete zostať, nech sa páči, ak chcete pani Valero vysvetliť, e, o čo ide. Ďakujem veľmi pekne. Vystúpim po švedsky. Tak som to vlastne plánovala hneď na začiatku, že tak urobím. Dnes eh, ide o uľahčenie vízového režimu pre diplomatov z Číny, ide o zrušenie víz. Nie je, to, nie je to kontroverzná vec, ale nebolo nám úplne jasné, o koľkých osobách zhruba hovoríme. Čiže pýtame sa komisie a komisia nám odpovedala a povedala, že hovoríme o diplomatických pasoch, ale je to zhruba 100 až 200 tisíc diplomatických pasov, ale nie je ľahké povedať presné číslo, pretože nie všetky krajiny reagovali. Niektoré krajiny povedali, že je to 4 či 5 tisíc. No a pokiaľ ide o priepustku lese pase, eh, Ide o 5 až 6 tisíc do roku 2016, teda 5 až 6 tisíc takýchto priepustok lese pase. No a na čínskej strane je to zhruba 30 tisíc čínskych diplomatických pasov, ktoré budú mať prínos z tohto systému, čiže tak veľa ich nie je. Čína je obrovská krajina a ja dúfam, že do budúcna uh, budú existovať e, takéto systémy aj e, pre, ďalš- aj pre iných e, čínskych občanov. Samozrejme, na teraz je to ešte ďaleko vzhľadom na situáciu s ľudskými právami, pre smrti a tak ďalej. V tejto oblasti bude, budú musieť nastať obrovské zlepšenia predtým, než budeme môcť pokročiť ďalej. Pokiaľ ide o implementáciu tejto dohody, bol zriadený spoločný expertný výbor a v rámci tohto výboru máme zastup, len zastupcov komisie. Vzhľadom na to, že ide o otázku, ktorá si vyžaduje náš súhlas, bolo by primerané náležité, aby nejakým spôsobom bol parlament do toho zapojený. Buď teda budú naši členovia súčasťou výboru, alebo minimálne budeme dostávať pravidelné aktualizácie, pravidelné informácie. Podľa môjho názoru a ja som povedala, že podpisujeme zrušenie víz, visa waiver a že, začínam, a že tieto ustanovenia začína byť používané pred ešte predtým, než by bol konzultovaný parlament. Tak to by to samozrejme nemalo postupovať, je to zvláštny spôsob a možno, že je to aj v rozpore e, s článkom 218 zmluvy, ale nemyslím si, že máme e, nejaké veľké ťažkosti s tým stanoviskom. Časová lehota na predkladanie návrhov je 18. júl ale to sú iba procedurálne pozmenujúce návrhy a potom budeme hlasovať na výbore 5. septembra. A myslím, že teraz môžem ponechať slovo tieňovým spravodajcom, ak si želajú niečo doplniť. Ďakujem veľmi pekne. Za EPP, nech sa páči. Eh, pán Sarvama. Ďakujem veľmi pekne. Nemáme zásadný, žiadny problém so spisom ako takým. Nemám čo doplniť. Je milé, že ste prišli, že ste merali cestu, aby ste nám toto povedali. Ďakujeme, to si ceníme. Dobre, tak eh, časová lehota je 18. júna na predkladanie pozmenujúci návrh komisia? Želáte si vy zareagovať? E, myslíme si, že dajkyňa. ďakujeme teda za podporu, vždy vám informácie radi poskytneme. Viete, že komisia má inštitucionálnu úlohu rokovať o týchto dohodách Um, ale takáto je úloha komisie zastupovať úniu, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy v podobných oko- za podobných okolností. Ale ako sme povedali, pokiaľ ide o takéto dohody, vždy radi prídeme medzi vás a budeme vás informovať. Um, um, vy ste vyjadrili nádej, že budú zrušné víza aj pre ďalší, aj, aj pre iných čínskych občanov. Áno, to nebude zajtra. Uh, ale my rokujeme aj o uľahčení vízového režimu s Čínou, s čínskou stranou a bolo to dnes potvrdené na samite EU Čína politickými lídrami a samozrejme budeme sa uchádzať o, o mandát na, na rokovanie, e, aby bol systém e, víz s čínskymi, pre čínskych občanov zjednodušený. Takže pripomínam, 18. júl 12.00 E, časová lehota, ide len o procesné, procedurálne pozmenujúce návrhy. Pýtam sa, či má niekto ešte niečo do bodu rôzne, teda to už je bod 21, 31. augusta bude ďalšie zasadnutie. Tí, ktorí ste zotrvali, chcem vám poďakovať. Pán predseda ďakuje aj tlmočníkom. A Mm, ďakujem kolegom, ďakujem tým, ktorí sú tu prítomní zamestnancom parlamentu a samozrejme ešte raz ďakujem aj tým, ktorí tu nie sú. Takže prajem vám krásne leto. Ďakujem, vážení kolegovia. Dovidenia, vidíme sa po letnej prestávke.